Good afternoon, everybody. Thank you for being here. Let's get started. Takže poprosím vás, aby sme začali už tým štandardným program, bodom schválenie programu na úvod. A ak nemáte žiadne výhrady, tak môžeme považovať program za schválený. Druhá bežná vec, ktorú robíme, sú oznamy predsedu. Poprvé, čo sa týka jazykového režimu, máte k dispozícii tlmočenie vo všetkých oficiálnych jazykoch, okrem galštiny a lotištiny. Takisto ďalší štandardný bod schválenie odporúčaní koordinátorov, nominácia spravodajcov. Prvá vec, Libe správa o, jednoznačnom riziku závažného porušenia právneho štátu Polska. Bolo mi to zverené mne ako predsedu na základe precedensu. Po druhé je menovanie spravodajcov k stanoviskám. E, pani Terry Rentke bola nominovaná za spravodajkyňu k stanovisku Libe ohľadom rokovaní z radou návrhu ochrany rozpočtu únie v prípade nedostatkov, čo sa týka právneho štátu alebo dodržiavania právneho štátu v členských štátoch. A to sú tie nominácie, e, ktoré bolo treba oznámiť. Ak nemá nikto nič proti, tak môžeme považovať tieto nominácie za schválené. A potom je tu tretí bod v rámci oznámení. Chcem spomenúť delegované a vykonávacie akty. Vykonávacie akty návrh e, vykonávacieho rozhodnutia komisie, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie komisie o schválení pracovného programu na rok 2018 o financovaní aktivít únie a núdzovej pomoci v rámci e, vnútorného bezpečnostného fondu. Ide o to, že toto vykonávací akt, e, jeho prijatie bolo oznámené všetkým členom LIBE cez LIBE občasník 11. oktobra tohto roku a vnútorná lehota na vyznesenie akýchkoľvek výhrad bola stanovená na 22. oktobra. A potom je tu návrh e, o financovaní programu pre spravodlivosť a schválenie pracovného programu na 2020. Prijatie tohto vykonovacieho aktu bolo oznámené všetkým členom LIBE cez LIBE občasník 11. oktobra a vnútorná lehota na vznesenie výhrad bola stanovená na 22. oktobra. To je všetko ohľadom oznámení, takže môžeme ísť ďalej, môžeme ísť k hlavnému programu. Dnes budem, a teda k témam, o ktorých budeme dnes rokovať, začíname bodom 3 ktorým je Európska pohraničná pobrežná stráž. Pani kolegyňa Macová je spravodajkyňou. Ide o to, aby sme preskúmali korigendum. Tu ide v podstate o zásadnú legislatívu politická práca prebehla počas predchádzajúceho volebného obdobia v rokoch 2014 až 2019. Prebehli diskusie a závery sa však nedokázali um, dohodnúť, keďže, došlo, eh, keďže už bol koniec volebného obdobia a teda nariadenie o pohraničnej pobežnej stráži stanoví okrem iného vytvorenie stáleho zboru 10 tisíc pohraničníkov. O to tu ide aktualizácia nariadenia pohraničnej pobrežnej stráže pre tento spis. Právnici lingvisti zrevidovali teda mali zrevidovať text, ale nedošlo k tomu počas predchádzajúceho volebného obdobia, či to sa dostáva teraz pred nás vo forme korigenda. Text korigenda ste dostali. Dvaja, teda e, všetci členovia Libe výboru dostali toto korigendum vo všetkých jazykových mutáciách minulý týždeň. Takže len pre túto záležitosť. V podstate je to akási procedurálna technická stránka. E, a odovzdám slovo spravodajkyni Roberta Mecola, aby nám predstavila tento text pani Mecola. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako ste už uviedli, že tu bol návrh revízie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ku koncu minulého roka. Za 6 mesiacov sa nám podarilo dokázať nemožné. Dohodli sme sa medzi sebou a e, bola tu aj väčšinová podpora politických strán a takisto sa nám podarilo dohodnúť sa E, v rámci predchádzajúcu rumunského a teraz podľa fínskeho, počas fínskeho predsedníctva. A takisto sa nám podarilo dohodnúť sa a pozitívne odhlasovať e, tento spis tesne pred ukončením predchádzajúceho volebného obdobia. E, postup si vyžaduje, aby sme zrevidovali tento spis a zabezpečili, takže tam nebudú žiadne chyby to si vyžaduje aj objasnenia a preto je potrebné, aby sa napríklad zmenilo číslovanie určitých odsekov, pretože určité časti boli vypustené. Tento proces e, nemôže prebehnúť pred eh, hlasovaním na Libe a plenárke. A vyžaduje sa to veľa času. A táto revízia sama o sebe si vyžadala veľa času a preto sme mohli predstaviť tento dokument len dnes, teda toto korigendum eh, nariadenia Európskej pohraničnej pobežnej stráže vo výbore LIBE, tak aby sme tento legislatívny postup mohli ukončiť. A preto toto nariadenie nadobudne účinnosť nadchádzajúcich týždňoch, tak aby agentúra mohla začať pracovať e, pri implementácii, na implementácii tohto nariadenia. Politicky je dôležité to, že sme sa dohodli už v marci a preto sme dospeli k záveru, že agentúra bude mať 10 tisíc 000 pohraničníkov k dispozícii, ktorí budú môcť vykonávať rozsiahle práce v rámci kompetencie tejto agentúry. Spolupráca medzi členskými štátmi a Frontexom sa zároveň posilňuje a Zavádzajú sa tu aj záruky ochrany základných ľudských práv, takisto väčší väčší priestor dávame základným ľudským právam, zlepšujeme mechanizmus e, podávania stiažností, zavádzame e, funkciu pozorovateľov e, porušovania základných ľudských práv, ktorí budú dohliadať nad aktivitami Frontexu a nad tým, či Frontex dodržiava základné ľudské práva. To, čo máme pred sebou, absolútne nemení vopred dohodnutú politickú dohodu, a v podstate na čom sa väčšina e, poslancov dohodla v predchádzajúcom volebnom období. Na tom sa nič nezmenilo. E, sú to len zmeny v článku 73, v ktorom sme sa odvolávali na neexistujúci odsek a teda táto chyba e, bola skorigovaná. Zároveň v prvom odseku článku 72 zavádzame nový text, ktorý presahuje bilaterálne dohody. Toto ujednanie nebolo v tom istom článku predtým a takisto tam boli aj určité veci, ktoré vypadli, takže aj to sa skorigovalo. E, pri viacerých článkoch sme napríklad sa odvolávali na ten istý koncept, používajúc rôzne slova. Napríklad kontrola vonkajších hraníc. Používali sa na to rôzne pojmy. Na jednom mieste sa hovorilo o kontrole, e, na, potom zase na iných miestach e, sme používali podmienovací spôsob na miesto uh, budúceho spôsob, času, teda rozkazacieho spôsobu. Používali sme šud na miesto vil. Takže to sa všetko skorigovalo a všetky odvolávky na uh, Eh, eh, boli skontrolované tak, aby sa používala správna terminológia jednoducho. Čiže sú to iba technické zmeny a v žiadnom prípade sa nemení týmto textom politická dohoda, ktorú sme mali. Dôležité je zabezpečiť to, aby toto nariadenie sa zimplementovalo čo najskôr a to, aby politická dohoda, e, ktorú dosiahla Komisia, Rada, Európsky parlament, nadobudla účinnosť a aby sme posilnili ochranu hraníc Európskej únie. Ďakujem pekne, pani Mecola, za e, vysvetlenie všetkého toho, čo máme pred sebou. Nie je to ľahké. Sú to technické aspekty jednoducho. Sa, tie sa často vysvetľujú. E, mimo týchto priestorov parlamentu, ale vypočuli ste si to kolegovia, čiže ak máte nejaké pripomienky, radi si ich vypočujeme. Ak nie, Áno, tak potom môžeme akceptovať toto korigendum, tak ako ste vysvetlili, sú to iba technické korekcie a v podstate vnútorný poriadok nám dáva právo moc takéto veci e, vykonať, to znamená skorigovať to, čo je potrebné skorigovať. A ak tento výbor súhlasí s týmto korigendom, ktoré ste vysvetlili, tak berieme na vedomie, že výbor preskúmal korigendum a uvedomil si, že v priebehu postupu došlo k chybám e, a tie sa takto náležitým spôsobom korigujú. Náležitým spôsobom podľa vnútorného poriadku. A teda následne Eh, bude informovaní poslanci na plenárke, korigendum bude oznámené eh, na ďalšej tzv. mini plenárke v Bruseli 2. oktobra. Alebo je to v Štrásburgu? Dobre, bude to v Štrásburgu. Takže v Štrásburgu. Eh, ak s tým súhlasíte, tak sa dostávame na záver tohto bodu. A videli sme, že nasledujúci bod je aktuálny stav záležitostiach vnútra spravodlivosti. Aj tu výmena názorov s predsedníctvom rady a s komisiou. Je až o 10 minút, ak ste si všimli, takže eh, ospravedlňujem sa, že sme trošku pri časovaní eh, programu precenili potrebný čas na diskusiu o korigende. Eh, takže musíme počkať, kým prídu zastupcovia Rady a komisie a preto pozastavujem, prerušujem toto rokovanie na 10 minút, naozaj len na kratučkých 10 minút, ak s tým súhlasíte a o 10 minút budeme pokračovať. Ďakujem. for your patience. Thank you for your patience. We might be ready to resume and get started. Although Madame Michou... Takže môžeme začať. Napriek tomu, že tu máme mať aj pani Mišu, aby sa nám predstavila e, svoje stanovisko z pohľadu DG Justice. Tu ešte nie je. Začneme teda s tými rečníkmi. Minulý týždeň, poskytnem vám teda taký kontext, minulý týždeň ministri vnútra spravodlivosti sa stretli v Luxemburgu, aby diskutovali o dôležitých otázkach, ktoré sú zaujímavé aj pre prácu Európskeho parlamentu. Nož a rovnako ako v minulosti, Európsky parlament spoločne s radou a komisiou sa pravidelne stretával, vymenili si názory po stretnutiach eh, Rady pre vnútro spravodlivosť. Predovšetkým v situácii, kedy na programe inštitúcií sú body súvisiace s prediskutovávanými záležitosťami. Dnes máme tu radosť, že tu môžeme privítať predsedníctvo Rady a komisie, pardon, predsedníctvo Rady a taktiež komisiu, aby sme diskutovali o témach, o ktorých sa diskutovalo aj na Rade pre vnútro a spravodlivosť. Teraz by som tu rád privítal za predsedníctvo, riaditeľku Lauru Ili Vakuri z Fínskeho ministerstva vnútra a taktiež pani Mariu Kartilu, ktorá tu zastupuje fínske stále zastúpenie. Za Európsku komisiu tu s radosťou vítam mm, pani Paraskevi Mišu za DG Home a taktiež generál riteľku Tinu Astolu z DG Justice. Rád by som sa teraz vyjadril k štruktúre našich diskusí, keďže toto je veľmi široká téma. Predsedníctvo rady, ak som to správne pochopil, sa bude sústredovať na nasledujúce témy. Vnútro, migrácia a vyhľadávanie a záchrana na mori, hybridné hrozby a využívanie nových technológií. Čo sa týka spravodlivosti, tak tam to budú spoločné hodnoty, Európsky dohovor o ľudských právach, základné práva, základných právach a e, krokoch e, v rámci boja proti korupcii. A toto vám teda dáva taký rámec, v ktorom sa budeme pohybovať, budeme pokladať otázky našim hosťom. Začneme krátkými vyjadreniami zo strany Rady a komisie. Ako prvé bude hovoriť predsedníctvo. Navrhol so, navrhujem, aby sme si najprv vypočuli zastupkyňu rady, ktorá bude hovoriť o oblasti spravodlivosti a potom kde hovorí zastupkynia eh, DG Justice. Pani Mišu sa ešte nedostavila, takže ešte jej dáme pár minút, aby sa k nám pridala. No a potom zdám slovo predsedníctvu rady. A je, jeho, je zástupkyni Marii Kartila, ktorá má na starosti oblasť spravodlivosti. Pani Mišu už prišla, takže môžete zakúpať, máte 12 minút. Ďakujem, pán predseda, vážne poslanci Európskeho parlamentu. Dobré popoludne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som vám tu predstavila prebiehajúcu prácu na rade v otázkach súvisiaci s oblasťou spravodlivosti. Pani Anna Maria Henriksson, fínska ministerka spravodlivosti, tomuto výboru predstavila priority finského predsedníctva 4. septembra tohto roka. Po svojom vystúpení zdôraznila, že predsedníctvo je odhodlané robiť, čo bude môcť, aby posilnilo spoločné európske hodnoty. Taktiež zdôraznila, že právny štát je lepidlom, ktoré drží eh, dohromady eh, Európskej únie a členské štáty tento výbor pozná túto tému a veľmi e, prispel k plneniu jej cieľom. Táto téma je pevnou súčasťou programu fínskeho predsedníctva Chceme nájsť lepšie, účinnejšie spôsoby, ako zaručiť rešpektovanie európskych spoločných hodnôt v členských štátoch a taktiež chceme spoločne riešiť potenciálne problémy. Taktiež sme špecificky vyzvali k účinnejšiemu boju proti korupcii, ktorá podkopáva spoločný základ EÚ, čo sa týka e, dôvery e, v verejné orgány a riadne finančné správovanie. Európsky ministri spravodlivosti na tomto ďalej pracovali naposledy na stretnutí v minulý týždeň v pondelok a to v viacerých aspektoch. Chcem teraz zdôrazniť tri oblasti, kde sa nám podarilo zaznamenať pokrok v rámci nášho predsedníctva. Predovšetkým rada potvrdila svoju odhodlanosť e, naďalej pracovať na pristúpení EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach. Taktiež sme oznámili, že sa bude rokovať o datočných smerniciach v tomto smere, pretože toto chýba v mozaike základných práv v EÚ. Ako viete, tak rokovania už prebiehajú niekoľko rokov. My sme radi, že môžeme teraz v tomto procese pokročiť a rokovania začnú opäť v blízkej budúcnosti. Predsedníctvo chce taktiež Európskeho parlamentu predložiť návrh e, doplňujúcich smerníc v blízkej budúcnosti. Po druhé, závery rady boli schválené ohľadom implementácie Európskej charty základných práv. Za 10 rokov e, existencie a právnej záväznosti e, táto charta prispela k Európskemu rámcu základných práv a sme si si tak bude aj v budúcnosti, tak tiež rada uznala, že sú tu naďalej výzvy v oblasti boja proti diskriminácii a rada je odhodlaná pokračovať v tejto práci v rámci boja proti všetkým formám diskriminácie. Okrem týchto záverov rady, tu máme taktiež organizácie občanskej spoločnosti, e, ktorých e, e, dôležitá úloha je tam potvrdená. Ďalej sa rada zaviazala, že bude viesť každoročný dialog a e, výmenu overenej praxe v súvislosti s chartou a uplatňovaním e, základných práv na národnej úrovni. Ministri taktiež diskutovali o budúcich výzvach v oblasti základných práv s riaditeľom agentúry pre základné práva FRA a jednou z diskutovaných tém bola taktiež kampaň alebo komunikácia o základných právach, pretože často berieme tieto práva za samozrejmosť. V priebehu diskusí sa hovorilo o mnohých budúcich výzvach, napríklad vo vzťahu k nenavistným prejavom a digitalizácii. Po tretie, ale je to nemenej dôležité, ministri spravodlivosti venovali špeciálnu pozornosť boju proti korupcii v EÚ, hovorili o viacerých aspektoch. Tieto sú obsahnuté v technickom dokumente, ktoré, ktorý pripravilo predsedníctvo. Diskusia o korupcii je súčasťou širšej témy, ktorú sme začali už v júni, pardon, v júli v Helsinkách na ministerskom stretnutí. Tam sme diskutovali o úlohe ministru spravodlivosti v oblasti e, právneho štátu. Boj proti korupcii je téma, ktorá sa musí riešiť vo všetkých štátoch. Pre EÚ je táto téma predovšetkým dôležitá vzhľadom na spoločný záujem zaručenia vzájomnej dôvery. Diskusia medzi ministrami spravodlivosti bola dobrá veľká väčšia ministrov podporila princíp toho, že by sme mali komplexný a európsky prístup e, k boju proti korupcii. A viacerí ministri zdôraznili, že je dôležité, aby Európska únia priniesla skutočnú pridanú hodnotu a využila všetky informácie, ktoré sú dostupné na medzinárodnej úrovni. Celkovo sa skonštatovalo, že je treba zdôrazniť predovšetkým synergiu a komisia povedala, že boj proti korupcii bude súčasťou každoročného e, boja za právny štát. Európska únia by mala byť v globálnom meradle e, vzorom. Máme taktiež 20. výročie fungovania GRECO a boli sme pozorovateľom. E, toto bol dobrý krok, ako mnohí si myslia, ale taktiež sú tu názory, že by sme sa mali stať plným členom. V tomto kontexte tu máme novo schválenú smernicu o oznamovateľoch a taktiež e, schválený úrad Európskeho prokurátora. Toto sú dobre dodatočné nástroje na boj proti korupcii. Na záver, toto je môj posledný bod, by som chcela pripomenúť, čo povedala fínska ministerka spravodlivosti v tomto výbore v septembri, povedala, že v rámci nášho predsedníctva budeme venovať zvýšenú podobnú otázke transparentnosti. Viaceré body na programe rady minulý týždeň prebehli ako verejná schôdza vrátane víziu v oblasti základných práv a boja proti korupcii. A my veríme, že potrebujeme mať transparentnejšie rozhodovanie na európskej úrovni a že toto približí Európsku úniu jej občanom. Ďakujem za váš čas. Fínske predsedníctvo dúfa, že naďalej budeme dobre a e, produktívne s vami nadchádzajúcich mesiacoch spolupracovať. Ďakujem pekne. A teraz za generálne riteľstvo pre spravodlivosť bude hovoriť pani Astola na ďalších 10 minút. Ďakujem, vážení poslanci, ďakujem za pozvanie aby sme diskutovali o Libe o výsledku poslednej rady ministrov. Som rada, že poprvýkrát v tomto parlamentnom období môžem tu byť prítomná. Ako generál rediteľstva pre otázky spravodlivosti by som chcela povedať, že som skutočne otvorená dobrej spolupráci s vami na témy, ktoré spadajú do našej právomoci. Tieto témy sú veľmi dôležité aj pre európskych občanov. No a taktiež by som chcela poďakovať predsedníctvu za veľmi plodnú radu ministrov minulý týždeň. Predovšetkým Úrad Európskeho verejného prokurátora, pani Maria Kartila už to spomenula, Vítam, že sme sa dohodli na mene prvého hlavného európskeho prokurátora a tešíme sa na jeho rýchle menovanie, alebo na jej menovanie. Rýchlo sa tento úrad e, sprevádzkoval. Je teraz dôležitá aby hľadná prokurátorka sa ujala svojho úradu, ale kolegium európskych e, prokurátorov je treba najprv zostaviť a preto Komisia vyzýva e, všetky členské štáty, ktoré ešte neposlali nomino, meno nominovanej osoby na tento úrad, aby to urobili čo najskôr. Ďalší zásadný aspekt je ten, že členské štáty musia vykonať potrebné zmeny e, v národných justičných systémoch a musia plne implementovať smernicu o ochrane finančných zájmov EÚ, takzvanú smernicu PIF. E, komisia už vyslala formálne listy e, členským štátom, ktoré naďalej e, neoznámili plnú transpozíciu tejto smernice. My spolupracujeme s členskými štátmi a pomáhame im v tomto postupe. Rada taktiež schválila závery v súvislosti s Eurojustom, ktoré plne podporujeme. Ako viete, nové nariadenie o Eurojuste bude platiť od 12. decembra tohto roka a nový právny rámec umožní Eurojustu, aby sa zaoberal efektívnejšie spismi, ktoré spadajú do ich kompetencií, napríklad týkajúce sa terorizmu, obchodovania s ľudskými bytostiami, pašovanie s ľudskými bytostiami, e, pašovanie migrantov a taktiež kybernetická kriminalita. Taktiež vytvorenie e, protiteroristického registra, toto vítame, pretože máme eh, nové digitálne technológie, ktoré sa musia využívať aj eh, v rámci tohto boja proti eh, kriminalite. A my sme spustili postup hľadania najlepšieho mm, smerovania. Taktiež tu máme rokovania z USA hľadom elektrických dôkazov. Komisia parlamentu už e, zaslala dôvernú správu ohľadom týchto prvých kôl rokovaní na túto tému. Budem vás informovať e, vo všetkých fázach tohto postupu. Rada by som povedala, že prvé stretnutie bolo príležitosťou pre obe strany si stanoviť svoje úvodné e, stanoviská a komisia dala jasne najavo, že e, máme mandát rady, e, ktorý e, je verejný a ktorý berie do úvahy návrhy z apríla 2018 ohľadom elektronických dôkazov. Taktiež sme dali najavo, že budeme sledovať, ako sa prebehu legislatívneho postupu bude vyvíjať rokovanie ohľadom celého balíčka v tomto zmysle. Máme tu spravodajkyňu pani Sipl a dúfame, že čoskoro Ehm, teraz spustí parlamentný postup tejto veci. Komisia taktiež potvrdila, že má mandát na rokovanie o celoeurópskej eh, dohode z USA. Prvé kolo rokovaní sa zaoberalo mnohými kľúčovými otázkami, napríklad čo týka typov údajov, eh, sankcií, príslušných orgánov, workflow a taktiež eh, zábezpek na ochranu údajov. A Dohodli sme sa s americkou stranou, že naďalej budeme diskutovať v nadchádzajúcich mesiacoch o všetkých týchto otázkach. Druhé kolo rokovaní prebehne 6. novembra a našim cieľom je zaznamenať konkrétny pokrok pred e, ministerským stretnutím EU-USA v decembri. Maria Kartila už hovorila o bodoch týkajúcich sa základných práv. Tam máme prístup eh, k dohovoru Rady Európy o ľudských právach, hovorila o, pri, o doplnkových smerniciach, eh, tomu sme veľmi radi. Taktiež je tu Európska charta. Rada by som spomenula diskusie, a ako sme informovaní ohľadom implementácie um, etického kódexu o, boju, o boj proti nenávisným prejavom na internete. Toto je poprvýkrát, myslím, čo v výbore LIBE o tomto diskutujeme. Tento etický kódex bol podpísaný v maji 2016 a momentálne pokrýva 60, pardon, 96 um, Ehm, európskeho mm, digitálneho trhu, ktorý môže byť zase takýmito nenavisnými prejavmi. A konštrukcia má dva piliere. Prvým pilierom je e, účinné oznamovanie a kroky. Pokiaľ je tu oznámenie o nejakom ilegálnom nenavisnom prejave do 24 hodín spoločnosť, príslušná spoločnosť ho musí vymazať, pokiaľ je to potrebné. A druhým pilierom je mechanizmus spolupráce medzi IT spoločnosťami, národnými orgánmi, organizáciami občanské spoločnosti, aby sa riešili spoločno, výzvy pre spoločnosť e, spojené s nenavistnými prejavmi. Tento etický kódex už dosiahol dobré výsledky. V roku 2000 16, avšak len 28 e, bolo vymazaných a teraz sme na 72 Okrem toho 89 e, týchto oznámených nenavistných prejavov e, je teraz revidovaných do 24 hodín, to je taktiež náraz skoro 100 A je treba taktiež posielať spätnú väzbu, pokiaľ nastane takéto oznámenie a taktiež musia informácie o tom krokov, ktoré boli podniknuté. Vo vzťahu k spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti IT spoločnosti od roku 2016 vybudovali veľkú sieť e, dôveryhodných mimovládok, ktoré upozornia takéto nenávisné prejavy a taktiež sa spustili rôzne osvetové kampane. Etický kódex bol účinným nástrojom, ktorý vytvoril prostredie vzájomnej e, dôvery a konštruktívnej spolupráce. Toto viedlo k týmto rýchlým výsledkom. Avšak naďalej budeme musieť monitorovať pokrok a zblízka vyhodnocovať situáciu v budúcnosti a taktiež brať do úvahy národné iniciatívy nové výzvy, ako napríklad prepojenie medzi eh, nenávisnými a extremistickými skupinami, ako eh, skup- pravicové skupiny, ktoré sú presvedčené nadradenosti bielej rasy. A taktiež som chcela zdôrazniť, že etický kódex je samoregulačnou iniciatívou, ktorá doplňa prácu, ktorú eh, je treba odvádzať v oblasti policajnej čo sa týka teda boja proti xenofobným a rasistickým nenavistným prejavom. Taktiež tu máme eh, oznámenie z júla ohľadom GDPR aj o um, pokroku v oblasti um, eh, LGBTI v EÚ z konferencie v septembri. Ďakujem teraz a čakám na vaše otázky. Ďakujem. Takže teraz máme plnú analýzu. Vypočuli sme si zo strany DG Home aj rady informácie v súvislosti s oblasťou vnútra spravodlivosti. A počuli sme o tom, o čo sa diskutovalo na rade ministrov minulý týždeň, takže v rovnakom poradí, ako prvá bude hovoriť pani Ili Takuri a potom pani Mišu za DG Home. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážené poslankyne. Ďakujem za to, že ste pozvali zástupcov fínskeho predsedníctva, aby sa vyjadrili k otázkam vnútra. Ako povedala aj ministerka Maria Ohisalo, keď vystúpila 4. septembra pred týmto výborom, Fínsko je teraz predsedajúcim štátom Rady EÚ a e, pripadlo nám obdobie, kedy sa mení inštitucionálny cyklus a chceli by sme preto využiť toto obdobie na určité zamyslenie. Chceli by sme o justícii a záležitostiach e, vnútra hovoriť viac do hĺbky. Nechceme hovoriť iba o každodennej legislatívnej práci, ktorá nám neumožňuje až také hĺbkové vnímanie problematik. Chcem spomenúť tri témy, ktoré sú podľa fínskeho predsedníctva významné. Začnem migráciou. Ako už e, predsednička spomenula, e, vyhľadávacie a záchranné operácie. Udalosti v lete a začiatkom jesene nás upozornili na rôzne problémy, ktoré existujú na troch e, migračných trasách v Stredozemnom mori. Všimli sme si, že máme opäť zvýšený počet príchodov na greckých ostrovoch. V septembri sme dosiahli e, číslo 11 500 osob, ktoré prešli do Grécka. To je e, najväčšie číslo za mesiac od vyhlásenia EÚ a Turecka. Grécko už prijalo rôzne opatrenia, napríklad reformu azylového práva, snaží sa zlepšiť situáciu v eh, hotspotoch a takisto sa snaží zvýšiť mieru návratov. Komisia aj agentúry plánujú nové formy podpory pre Grécko. Teraz je na čase, aby sa členské štáty zamysleli nad tým, ako by mohli prispieť k riešeniu tejto situácie. Okrem Grécka by sme mali sa zamerať aj na komplikovanú situáciu na Cypre. Prichádza odtiaľ zvýšený počet osôb z Turecka, takže takisto prehodnotíme podporu a spoluprácu s Tureckom. Turecko v posledných rokoch e, zažívalo veľký migračný tlak na svojich hraniciach a e, veci teraz e, zažívajú nový zvrat, ako vieme. Európsky ministri a Európska rada sa bude venovať tejto situácii tento týždeň. Ako viete, že um, Taliansko, Malta, Nemecko a Francúzsko prijali dohodu o riešení vylodení v strednom, v centrálnom stredozemí. Z pohľadu fínskeho predsedníctva táto dohoda je dobrým krokom. E, je to už e, predvídateľnejšia situácia, akú sme mali v minulosti. Je to spoločné riešenie toho, ako sa má riešiť tá, tá, tá fáza e, po vyhľadávacích a záchranných operáciách. Je potrebné riešiť túto situáciu na humannej úrovni aj na praktickej úrovni. Mnohí ľudia, ktorí sú zachraňovaní na Stredozemnom mori, eh, majú podlomené zdravie a táto dohoda, dohoda ohľadom vylodení má zabezpečiť aj to, aby sa chránilo ich zdravie. A takisto chceme vytvoriť nejaký systém, nechceme riešiť e, každý jednotlivý prípad každej lode osobitne. Chceme teda systémové riešenia, nie ad hoc riešenia. Fínske predsedníctvo um, vyzýva uh, všetky členské štáty, aby zvážili svoju účasť na tejto dočasnej dohode. Chceme, aby sa do toho zapojila širšia skupina členských štátov. Tento pilotný projekt by mohol pomôcť štátom, ktoré čelia migračnému tlaku a takisto by mohol uh, zaviesť dobre osvedčené postupy. Mohli by sme získať uh, nové skúsenosti pre budovanie budúceho spoločného azylového systému EÚ. Ak e, dosiahneme pokrok na e, jednej trase, budeme sa samozrejme priebežne venovať aj zvyšným trasám. Nestratíme ich zo zreteľa. Členské štáty, ktoré čelia migračnému tlaku, e, kdekoľvek v Európe, musia dostať podporu zo spoločného úsilia. No a ďalšia téma, ktorej sa chcem venovať, nové technológie a hybridné hrozby. Tieto veci patria k prioritám nášho predsedníctva. Strategická agenda EÚ na ďalších 5 rokov zdôrazňuje, aké dôležité je chrániť našu spoločnosť pred hybridnými e, hrozbami, dezinformáciami a e, zámernými e, hrozbami. Potrebujeme na to samozrejme ale viac vybavenosti a technologických kapacít. Hovorilo sa o tejto téme už aj na ministerskej úrovni, aj na pracovných skupinách rady a všade sa potvrdilo, že potrebujeme nový prístup, e, celkový prístup Európskej únie k hybridným hrozbám. A Samozrejme, členské štáty majú kompetenciu v tejto oblasti, e, majú bojovať proti hybridným hrozbám e, na internej bezpečnostnej úrovni, ale potrebujeme aj európsku spoluprácu. Takisto musíme bojovať proti dezinformačným správam. Dezinformácie a fake news e, a fake videá môžu naozaj hlboko zasahovať do spoločnosti, môžu komplikovať prácu policie a E, ďalších orgánov. E, takíto agitátori môžu vyvolávať rôzne emócie v ľuďoch ako strach, ohrozenie, e, hnev, panika a tak ďalej. A pokiaľ ide o nové technológie, musíme si vypracovať spoločný prístup k týmto technológiám v kontexte stratégie pre vnútornú bezpečnosť. Cieľom fínskeho predsedníctva je pracovať proaktívne pri presadzovaní práva EÚ. Musíme vedieť využívať nové technológie, ale zároveň musíme minimalizovať rizika, ktoré so sebou tieto technológie prinášajú. Nové technológie ovplyvňujú všetky agentúry, všetky orgány, ktoré chránia našu vnútornú bezpečnosť. naše úrady e, musia dostať podporu pri zabezpečení svojich operačných potrieb, keď budú vyvíjať nové zariadenia napríklad pre 5G. Tu je veľmi dôležitá bezpečnosť údajov a ochrana kritickej infraštruktúry. Spoločné hodnotenie rizika EÚ e, pre spoločnú bezpečnosť a 5G bude zohrávať dôležitú úlohu pri príprave budúcich sietí. Fínske predsedníctvo sa domnieva, že podporujeme spoločný koordinovaný prístup, pretože len tak vytvoríme synergie a vyhneme sa prekryvom medzi um, prácou agentúr EÚ a vnútroštátnych orgánov. Existuje všeobecná podpora vytvorenia e, tzv. inovačného laboratória, ktoré by konalo ako platforma, ktoré by združovalo agentúry, ktoré pracujú v oblasti vnútra a spravodlivosti. A táto platforma by uľahčovala dialog medzi týmito orgánmi a agentúrami. E, táto platforma by mohla monitorovať nové technológie, ale takisto by mohla zohrávať podpornú úlohu, mohla by podporovať priemysel pri vývoji nových technológií, čo by nám mohlo ušetriť veľa peňazí a zefektívniť našu prácu. Ďakujem ešte raz za pozvanie do tohto výboru a teším sa na ďalšiu diskusiu. Ďakujem a teraz si ešte vypočujeme zástupkyňu DG Home pani Mišu. Ďakujem. Vážené poslankyne, vážení poslanci. Ďakujem za pozvanie do výboru a rada by som doplnila niečo k tomu, čo povedala zastupkynia fínskeho predsedníctva. Chcem sa venovať záležitostiam vnútra. Budem hovoriť o bezpečnosti, ale budem hovoriť len o takých oblastiach, eh, kde by som chcela doplniť kolegyňu. Komisia a ministri plne podporujú všeobecné závery Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu detí. Sme presvedčení, že sme dosiahli konkrétne výsledky už v minulosti, aby sme mohli lepšie vyšetrovať tieto strašné trestné činy a lepšie chrániť obete. Všetky členské štáty sa jednomyselne zaviazali presadzovať túto tému a takisto sme si vypočuli eh, holandského ministra, ktorý vysvetlil, ako eh, tieto trestné činy rieši Holandsko. Všetci sa zhodli na tom, že je potrebné hovoriť jedným hlasom, že je potrebné zjednotenie bojovať proti tomuto zločinu. A toto sa odzrkadlilo v záveroch. Komisia takisto pracuje veľmi intenzívne na implementácii smernice. Druhá vec, ktorú chcem spomenúť, je pravicový násilný extrémizmus. O tomto sa takisto viedla rozprava. Ehm, je to rozširujúci sa fenomén, ktorý ohrozuje ľudské, pardon, európske hodnoty a vyžaduje si e, reakciu, koordinovanú reakciu celej EÚ. Nedávne udalosti v Nemecku, žiaľ Bohu, zasiahli takisto do tejto diskusie a e, ešte viac e, sa ukazuje, že musíme zintenzívniť naše úsilie. Rada by som teraz apelovala na vás všetkých, aby ste sa zapájali do rokovaní o teroristickom obsahu. 17. oktobra sa má konať prvý trialog. E, musíme sa dohodnúť na tomto legislatívnom spise čo najskôr. Ďalšia časť bezpečnostnej agendy, e, o tom takisto sa na ILI hovorilo, Hovorili sme o implementácii o spisov o interoperabilite. Želáme si štrukturovaný prístup, želáme si, aby sa zapojili všetky členské štáty. Nemôžeme si jednoducho dovoliť takú situáciu, že by sa niektoré členské štáty e, stiahli alebo nezúčastnili. Ak bude len jeden jediný členský štát meškať, tak celá operacionalizácia bude meškať. A preto komisia chce podporiť členské štáty, aby sme sa vyhli takejto situácii. My teraz navštevujeme všetky členské štáty, aby sme zistili, akú potrebujú podporu, aby sme sa vyhli akýmkoľvek omeškaniam. No a minulý týždeň sme hovorili o operacionalizácii Európskej pobrežnej a hraničnej stráže. Pripravili sme tzv. cestovnú mapu, roadmap, ktorú som poslala predsedom aj všetkým poslancom výboru. Tam máme e, všetky čiastkové ciele, tzv. milníky. No a ešte posledná téma migrácia. My sme prediskutovali všetky trasy, ako povedalo predsedníctvo. Grécka delegácia hovorila o trase východného Stredomoria, o problémoch, ktoré sa tam ukázali v posledných mesiacoch, zvýšený prílev utečencov. Španielsko zasa hovorilo o e, situácii e, v západnom Stredomorí a Taliansko a Malta poinformovali o centrálnom stredozemí na príslušnej trase. No a Rozprávali sme takisto o vyhlásení o operáciách SAR, ktoré bolo podpísané v, na Malte. Ako viete, komisia podporila, podporovala operatívne e, posledný rok a pol, ale aj finančne a koordináciu všetky cvičenia e, v oblasti záchranných a vyhľadávacích akcií. A želáme si, aby sme prijali nejaké dlhodobejšie a systémové riešenie týchto operácií SAR. Dúfame, že tento pilotný projekt bude úspešný a príspeje, získame z neho, dúfame, že získame z neho ponaučenia a skúsenosti, ktoré potom prispejú k definitívnej reforme azylového práva. Celá táto diskusia o migrácii e, nás neustále dovádza k záveru, že potrebujeme riešenie čo najskôr. E, nejde tu iba o jednu trasu. Sú tu rôzne trasy, spomeniem aj Cyprus. E, musíme teda riešiť všetky trasy a dúfam, že v nasledujúcich týždňoch bude príležitosť si pohovoriť aj s vami o novom migračnom pakte, ktorý predloží nová komisia bude to nový migračný pakt, ktorý chce, chce ale aj opierať o mm, prácu, ktorú ste urobili vy. No a ja teraz pripojím jednu osobnú poznámku. E, práve teraz po stredozomnom mori sa plaví Ocean Viking so 160, 176 osobami na palube a onedlho začneme novú koordináciu pre príchod tejto lode práve na základe e, teraz prijatého vyhlásenia. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem zástupcom Rady a komisie. A teraz využijeme čas, ktorý nám ostáva na rozpravu. Najskôr sa vyjadria koordinátori, ktorí sú prítomní v miestnosti. Myslím si, že začne asi pani Mecola, potom pán Lenertz. Ako zastupcovia EPP, pani Mecola, máte dve minúty. Ďakujem, budem veľmi stručná. Ďakujem fínskemu predsedníctvu za e, všetku prácu v tejto oblasti a ďakujem aj generálnej riaditeľke za otázku mám jednu otázku pre pani Astolu. Vy hovoríte o členských štátoch, ktorí ešte neodovzdali mena svojich kandidátov e, do e, Úradu verejného prokurátora EÚ. A chcem sa spýtať, máte nejakú lehotu, nejaký konečný dátum na predloženie týchto mien a aký bude výsledok, e, aký bude počet tých mien? a aké sú dôvody, prečo členské štáty ešte stále nesplnili túto povinnosť. A potom, pokiaľ ide o to, čo hovorila pani Mihu, vy ste hovorili o deklarácii. Ehm, my máme také informácie, že táto dohoda si nezískala dostatočnú podporu na Rade pre všeobecné záležitosti. Ehm, čo chce robiť teda komisia teraz? E, budete sa snažiť to pretlačiť, alebo bude opäť situácia na rade zablokovaná a nebude možné prelomiť tú blokádu v najbližších týždňoch? Ďakujem teraz pani Sipel za SAD. Ďakujem. Budem hovoriť po nemecky. E, ja si niekedy kladiem otázku, prečo tu vôbec diskutujeme. A kladiem si otázku, čo vlastne robí rada. My tu schvaľujeme legislatívu, hovoríme o Európskej hraničnej stráži. E, rada to schváli, ale potom neposkytne personál a vybavenie. Rada sama schválila Európskeho prokurátora. Je to napísané v Lisabonskej zmluve a teraz sa nie všetci pridali, pridali a aj tí, ktorí sa zapojili do projektu EPPO, neposkytnú zástupcov. E, máme už takisto Európsky azylo, azylový legislatívny balík. Hovorím o existujúcej azylovej legislatíve. Táto legislatíva sa neaplikuje. E, neuplatňuje sa. Ja si kladiem otázku, či by sme nevedeli čas využiť lepšie ako takýmito diskusiami tu o legislatíve, ktorá sa potom neuplatňuje. Hovoríme takisto o počtoch utečencov v Stredozemnom mori. Teraz do Grécka prišlo 11 500 utečencov. Sme pohoršení tými zvyšujúcimi sa číslami, ale nehovoríme o tom, že počty utečencov v štátoch mimo EÚ sú oveľa, oveľa vyššie ako tie počty, ktoré sa vôbec do EÚ dostanú. Práve sme počuli, že najnovší vývoj by možno mohol prispieť k tomu, že opäť sa zintenzívni tok utečencov. Môžeme to povedať jasne a otvorene. E, Turecko vedie vojnu proti Sýrii a v Sýrii je to nevyhlásená vojna. Ako sa nazýva to, keď e, jedna krajina prepadne vojenský druhu kvôli e, vnútropolitickým zámerom? alebo kvôli nejakej nenávisti voči skupine obyvateľov, ktorí sa nazývajú Kurdi. A tu na, potom niekto povie, že musíme dať Turecku ešte viac peňazí. A ja sa opäť pýtam, nikto mi doteraz neodpovedal, kam idú tie peniaze v Turecku. Ide to naozaj na utečencov, alebo e, sa tým financujú tieto, e, tento najnovší vývoj situácie. No a potom E, kybernetické hrozby, hate speech, dezinformácie, nenávisné prejavy. Nuž áno, toto všetko existuje, ale niekedy sa zamýšľam nad tým, prečo toľko hovoríme o nenávistných prejavoch na internete. Možno sa bojíme hovoriť o tom, čo sa deje v reálnom svete. Nenávistné prejavy prichádzajú denno, denne od e, politikov, našich kolegov, zástupcov cirkvy, ako sme videli teraz aj v Poľsku. No a pokiaľ ide o sexuálne násilie na deťoch, nuž áno, to je dôležitá téma, ale potom sa zamýšľam nad tým, prečo zatvárame oči pred reálnym zneužívaním, ktoré sa deje priamo v našom susedstve a nie na internete. Ďakujem a teraz pani Intveld za Riniu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať štyrom rečníkom za vystúpenie, ale skôr ako položím svoje otázky, chcela by som eh, mať otázku na vás, pán predseda, čo sa týka formátu tohto stretnutia, pretože toto je o politickej zodpovednosti a dialogu na politické úrovni alebo na úrovni politických zodpovedných osôb a so všetkou úctou a naozaj si cením štyroch expertov, ktorí sedia na pódium. Myslím si, že tá, tu by mala byť zastúpená politická úroveň, pretože títo nám, e, rečníci nám nemôžu poskytnúť politické odpovede. A teraz k témam. Uh, e, robí, spravím si iba taký výber, pretože mnohé tu už zaznelo. Úrad, úrad, uh, úrad verejného prokuratúra, tu mám uh, obavu v tom zmysle, že je tu ešte pomerne veľká opozícia proti tomuto úradu a budú dané k dispozícii dostatok finančných prostriedkov a dostatočná podpora v tej počiatočnej fáze? Ako zo strany rady, tak aj zo strany komisia, samozrejme aj z našej strany. A potom, aké sú názory na to, že členstvo v úrade prokur, Európskeho prokuratúra je, bude predpokladom podmienkou na získavanie európskych prostriedkov. To je otázka. Potom je tu dohoda EU-USA o elektronických dôkazoch. Ja si myslím, že to je úplne predčasne. Neprekvapím nič nové tu nehovorím, všetci to viete. Myslím si, že je jednoducho nepriateľné, aby sme takýmto spôsobom práva európskych občanov Eh, aby o nich rokovali štátni úradníci s zatvorenými dvermi. Ale pre všetky ma eh, hnevá to, že nič, skoro nič zo stanoviska EDPS o tejto dohode sa nedostalo, bo sa nezohľadňuje. Chcela by som sa dozvedieť viac o ďalších dohovoroch, o ktorých sa rokuje za zatvorenými dverami. Budapešťanský dohovor o kybernetickej kriminalite. A viem, že idete veľmi rýchlo v rokovaniach o takýchto dohodách alebo predkladaní legislatívy ale všetky zábezpeky, záruky, právne záruky jednoducho zaostávajú. Napríklad smernica o ochrane osobných údajov aj prístupnenie orgánom presadzujúcim práva. E, osem členských štátov ešte stále pracuje s rámcovým rozhodnutím roku 2008. To je jednoducho smiešné. Ja si myslím, že komisia by mala predložiť návrh nariadenia, ktorým nahradí smernicu E, záchrana, vyhľadávanie, záchrana a utečenci, neviem čo k tomu povedať. fínske predsedníctvo hovorí o zvýšenej pomoci a spolupráci s Tureckom. Ja neviem, čo vám na to povedať. Turecko začína vojnu, plánuje zaslať 2 milióny utečencov späť do Sýrie. V podstate plánuje etnickú čistku a my hovoríme o e, navýšení pomoci a spolupráce? Ja mám pocit, že žijeme na rôznych planetách. Toto vôbec e, turecké vyhlásenie vôbec nemalo nikdy vzniknúť. A teraz nás pán Erdogan bude vydierať, Európáni nevie, ako reagovať na celú situáciu a my tu hovoríme o pomoci a spolupráci. To je tá nesprávna cesta podľa mňa. A posledná otázka, pán predseda. E, dezinformovanosť. Práve sme minulý týždeň to schválili uznesenie, ale včera výsledkoch, po tom, čo boli oznámené výsledky polských volieb, riaditeľ polskej štátnej televízie bol prítomný na e, v povolebnej, e, teda na ostavnej kampani e, strany Právo a spravodlivosť. Áno, už končím. Toto sa deje a komisia nič nerobí o ohľadom dezinformáciách o EU vládach. Mimochodom ani rada nerobí nič iné. Ďakujem pekne. Nevidím tu ďalších, ktorí mali vystúpiť. V podstate zdá sa, že áno, sú, sú preč, ospravedlnili sa, majú nejaké iné povinnosti a pokiaľ viem, tak Pán Pukačiny tu takisto nie je, takže poďme rovno, áno, na pani Tardini. Nech sa páči, máte slovo. Pani Gardini, ďakujem. Pokiaľ ide o migráciu, to, čo povedala kolegyňa ohľadom spolupráce s Tureckom, je to neuveriteľné, že v tomto historickom okamihu mm, sa ešte dá zamýšľať sa nad spoluprácou s Tureckom. A druhá vec, ehm, tá dohoda z Malty e, sa teraz prezentuje ako nejaká veľká dohoda. Nuž musíme si pripomenúť, že to podpísali iba 4 členské štáty a v tom istom okamihu tri ďalšie členské štáty sa e, vyslovili, že sú k dispozícii, že sa môžu pripojiť k dohode. Sme teraz e, v takom stave, že musíme, musíme reálne spolupracovať, ale potom prídu nulové návrhy e, mnohí nemohli eh, podporiť Malckú dohodu kvôli automatickému mechanizmu um, prerozdeľovania učečencov. Kde je teda ten obrovský úspech z Malty? Hovoríte o tom ako o pilotnom projekte, ale mne sa zdá, že to tak nie je. Dnes po toľkých rokoch ešte stále máme uh, rovnaké problémy a vy hovoríte o, o epochálnom uh, eh, pilotnom projekte. Komisia nám nevedela odpovedať. My ne, nepotrebujeme takýto projekt pre vylodenie a potrebujeme skutočné riešenie, e, ktoré by bolo schopné systematicky riešiť e, problém migrácie, ktorý je tiež epochálny. Takže ako to bude EÚ riešiť? Opäť e, necháte bez pomoci štáty, ktoré sú v prvej línii príjmania utečencov? Hovorili ste o Turecku, Cypre, hovorili ste o Taliansku. Taliansko sa snaží e, dať teraz o odpovede občanom o, ohľadom tohto problému. Redistribúcia na dobrovoľnom základe, tak e, ako ju predpokladá e, Malcká dohoda, sa týkajú lodí mimovládok a nie tých ďalších príchodov a vieme, že väčšina ľudí neprichádza e, na týchto lodiach mimovládnych organizácií. Sú to privátne cesty, tak povediať, sú to súkromné vylodenia. Čiže opäť sa pýtam, ako EÚ e chce riešiť tento problém. Dobre, pani Ems tu nebola, práve prišla, takže ak chcete vstúpiť do tejto diskusie, nech sa páči, máte slovo. Je to výmena názorov so zástupcami Rady a komisie na tému vnútra spravedlivosti a posledná rada ministrov vnútra spravodlivosti. Určite viete, o čom hovoríme. Áno, milý pán kolega, nie je to až také jednoduché ísť e, z miesta A na miesto B a už vôbec nie v pondelok. Preto niekedy niektorí chodia neskoro, ale mám otázku, konkrétne tri otázky. Takže prvá otázka. Moria. Čo chce robiť rada a komisia, aby tamajšiu situáciu e, trochu uvoľnili. Sú nejaké plány, že by e, nie len teraz z Grecka alebo z tohto miesta boli prerozdeľovaní e, ľudia, pretože tam je to skutočne katastrofálne. Po druhé, druhá otázka, máme vojnu v severnej Sýrii. Je to momentálne tak, e, že sa z vás horšuje. Nevieme, či tam bude veľký tlak, že to spôsobí vlnu nových utečencov. Tlak tam bude určite, predovšetkým preto, že tam utekli bojovníci islamského štátu, ktorí potom budú chcieť prísť do Európy. Po tretie, rada a komisia ste pripravení vašu uh, sa pridržiavať vašej ortodoxnej dogmy, tej dohody medzi Tureckom a EÚ, či, alebo či ste ochotní to, na to zabudnúť a nenechať sa vydierať Tureckom alebo inými štátmi v súvislosti s príjmaním utečencov. Ja túto dohodu považujem za absolútne prehnanú, pretože aj tak nefunguje a je to len vydieranie Európy a toto je hamba. Suggest. Ďakujem. Takže navrhujem teraz prvé kolo krátkych odpovedí. Ak sa vám to podarí, ďakujem pekne. Povedzme každé 3 minúty, aby sme mali takú kratučku vienu názorov, pretože ešte stále e, ďalší poslanci budú chcieť vystúpiť a povedzme, že máme ešte nejakých 10 minút, tak môžeme prijať ešte ďalších, to bude 20 minút, ale keď každý zareagujete na 3 minúty a nám tak pomôžete, tak to určite bude stačiť. Ďakujem pekne, ak chcete ísť prvý. Nech sa páči, pani Stola. Pokúsim sa zareagovať na dve otázky. EPO a i evidence elektronické dôkazy a Európska prokuratúra. Čo sa týka EPPO, ako aj otázka toho E, na čo pripravíme novú legislatívu, keď sa potom e, s ňou nič ďalej nespraví. Myslím si, že s úradom Európskeho prokurátora ten progr- e, situácia je dobrá, harmonogram je až do konca roku 2020. som veľmi rada, že bol dohodnutý dohodnuté meno hlavného prokurátora, pretože od toho sa to už potom celé odvie. A to, že niektoré krajiny ešte nepredložili návrh svojich, svojich kandidátov na európskych prokurátorov. Pôvodná lehota bola do konca marca, ale teraz e, mm, na komisii a pán komisár požadoval na rade naozaj veľmi silno, aby čo najskôr zazneli mená, pretože je dôležité, aby čo najskôr to bolo dohodnuté. Čiže lehota je dosť dlhá, ale myslím si, že na rade sme vyslali jasný signál a že bolo to aj pochopené. E, čo sa týka veľkej opozície samotného úradu, ja by som povedala, že som rada, že to sú toľko členských štátov, že stojí za tým, to ma veľmi teší. A Švedsko tomu ešte potrvá chvíľku, kým sa pridá. Takže áno, dostali sme sa veľmi ďaleko z toho počiatočného bodu a tento orgán bude veľmi silný, bude mať silnú pozíciu v EÚ. A čo sa týka prostriedkov, áno, je to v rukách mnohých aktérov, aj členských štátov, ale momentálne by som si z toho zatiaľ veľké obavy nerobila že to je predpoklad na uvoľňovanie EU fondov. Viete, že momentálne sa rokuje finančný rámec a už tam je prepojenie už teraz na e, dodržavanie právneho štátu a to, ako sa čerpajú EU prostriedky. To je prvý krok a uvidíme neskôr, ako sa to vyvinie. EU-USA a, a že je to absolútne predčasné a dôvodom bolo to, že sa to rokuje za zatvorenými dverami, že tam nie sú žiadne záruky. V mandáte bolo jasne uvedené, že komisia je viazaná tým, ako sa bude vyvíjať spis o elektronických dôkazoch. A to je v rukách aj parlamentu. A, a, e, v rokovaniach s budúcim komisárom. Eh, pán Reinders takisto to jasne vyjadril počas svojho vypočutia. Takže to asi všetko z mojej strany zatiaľ. Ďakujem pekne. Chcete niečo doplniť eh, zo strany vnútra? Pardon, zo strany spravodlivosti? Áno, k otázke spravodlivosti. Eh, myslím si, že tu bolo viacero otázok na Európsku e, prokuratúru. Myslím, že to bolo dobre vysvetlené, ako budú použité prostriedky, ako boli nominovaní prokurátori, ale myslím si, že rada je pripravená posunúť sa ďalej v tej otázke nominácie európskych prokurátorov. Ďakujem pekne a teraz za vnútro. Za vnútro, pani Hakurich, chcete sa vyjadriť? Áno, ďakujem pekne väčšina tém, ktoré zazneli z úst poslancov k tej časti vnútra, sa týkala migrácie. Takže pokúsim sa zareagovať na tieto otázky a potom možno pani Mišu kolegyňa ma doplní. My si naozaj myslíme, že to je zodpovednosť predsedníctva, zabezpečiť to, aby žiadny členský štát, na ktorý vyvíjaný tlak nebol ponechaný o samote. A preto sme sa rozhodli riešiť všetky trasy v Stredozemnom mori na rade minulý týždeň. Momentálne E, vyzerá byť e, celkom jasné a je zrejme, že tie trasy sú veľmi rozdielne, takže nemôže mať nejaké univerzálne ad hoc riešenie uplatňované na všetky trasy zároveň. E, takže je tu možnosť Talianska, Malty, Francúzska a Nemecka predstaviť pilotné projekty a potom implementácia týchto projektov je v rukách komisie, teda tej alebo presadzovanie implementácie bude v rukách komisie. Čo sa týka ďalšej pomoci členským štátom, ako som už spomenula vo svojom úvodnom vystúpení, komisia agentúry plánujú nové spôsoby pomoci. To jasne zaznelo aj na komis- z úst komisie na minulotýžňovej rade. Uh, a teraz ešte niekoľkými slovami k situácii mimo EU hraníc, konkrétne no, mimo tej južnej, juhovýchodnej hranice. Ja chápem kritiku, situácia vyvoláva obavy, áno. A to je hlavný dôvod, alebo to je práve ten dôvod, prečo ministri zahraničných vecí Eh, ako aj Európska rada budú riešiť tento týždeň situáciu. Ministri vnútra majú svoju úlohu, aj keď hovoríme o spolupráci s štátmi mimo EÚ, predsa len však musíme počkať na vývoj diskusí ministrov zahraničných vecí a eh, diskusie na Európskej rade a určite komisia sa k tomu vyjadri viac, ale máme samozrejme pohotovostný plán, to je vždycky zodpovednosť ministrov vnútra, či už e, sedia okolo národných stolov alebo európskeho stola. Ďakujem pekne. Pani Mišu, nech sa páči doplniť. Ja začnem tým, že budem hovoriť o záchranných operáciách. Máme štyri krajiny, Taliansko, Maltu, Nemecko-Francúzsko a potom viacero členských štátov, ktoré jasne sa vyjadrili, že podporia, zúčastnia sa. Máme viacero členských štátov, ktoré povedali, že pozitívne vzhliadajú na E, túto vec, vyhodnotia to a vyjadra sa, ale všetci sa vyjadrili v tom, že sa očakáva riešenie e, na úrovni EÚ v oblasti reformy azylu. A potom boli niektoré štáty, ktoré hovorili o určitých problémoch ohľadom e, faktoru, ktorý prilákava migrantov, že takéto vyhlásenia ťahajú migrantov do Európy. Samozrejme, tu sú aj otázky operacionalizácie ktoré pozná komisia a pre všetkým Taliansko, Malta, ktorí sa zúčastnili relokácie minulého roka. Napríklad minulý piatok bolo stretnutie o štandardných operačných postupoch, ako e, prebehne táto operacionalizácia priamo e, v teréne členských štátov na Malte e, v Taliansku. Kto pomôže, ako EASO, IBCG, Europol, komisia Hovorili sme aj o harmonograme, pretože je jasné napríklad, že za jeden mesiac e, všetci ľudia, ktorí žiadajú azyl, musia byť relokovaní. Pretože už v podstate tu dochádza e, súčasové sklzy, čo sa týka relokácie. Takisto, ako som povedala na úvod, toto je pilotný projekt. A je to pilotný projekt a na základe skúseností z tohto pilota budeme budovať trvalejšie riešenia. Nejde o to, že toto je to trvalé riešenie. Ale pomôže to aj tým členským štátom, ktoré sa zúčastňujú tohto pilotu, e, oboznámiť sa alebo poznať, aké sú podmienky účasti. A to je pozitívny krok, smerom k trvalejšiemu riešeniu. Čo sa týka Turecka, are given for refugees in Turkey. E, peniaze, ktoré dávame, sú na utečencov v Turecku, sú pre učiteľov v školách, pre nákup potravín a preto sa Turecko stiažuje, že neuvoľňujeme peniaze dostatočne rýchlo, pretože ich uvoľňujeme mesačne. Tie peniaze sú vyčlenené, ale nie sú vyplatené v dôsledku časových sklzov. Takže budeme v tom pokračovať a aj minulý týždeň sa o tom diskutovalo eh, eh, s pohľadu komisie a verejne sme hovorili o tom, za aké projekty platíme a čo platíme, na čo prispievame. A v tom samozrejme pokračujeme, ale čo sa týka ďalších krokov, to je niečo, o čom diskutujú na politickej úrovni ministri zahraničia a Európska rada bude o tom takisto diskutovať. Situácia Sýrii a aktivity Turecka e, na európskej úrovni e, všetci odsudzujú. Čo sa týka Grécka, kolegovia hovorili o tom, čo sa deje a ako my pomáhame Grécku v mori, ale viem, že sú bilaterálne dohody, dohody s členskými štátmi o maloletých bez prievodu a relokácia o tom, ako relokovať malotých bez prievodu z Grécka. My financujeme skôr transfer zraniteľných osôb z ostrovov na, do vnútrozemia. Ale teraz s gréckou vládou hľadáme udržateľnejšie riešenia a oni majú plány Eh, chcú reformovať národný eh, systém azylu, takisto hľadajú trvalejšie riešenie vo vnútrozemí, ako aj na ostrovoch. My na komisii sme spustili, sme uvoľnili núdzový plán v prípade, že v najbližších týždňoch sa niečo udeje. Takže chcem vás uistiť, že z technického pohľadu sme E, pripravení, naše služby, naše útvary, finančná operačná podpora, agentúry s diskusiou na rade a členskými štátmi, ktorý sa to týka. Máme pripravené rôzne scenáre na najbližšie týždne. A Europol, ako aj IBCG, e Frontex sú na vstup poch e, zvýšiť, e, pripravený zvýšiť e, kontrolu nielen v Grécku, ale aj v Taliansku, na Cypre, na Malte a v Španielsku. Takže všetky trasy sledujeme takto. Čo sa týka ďalšej fázy, E, musíme nájsť trvalé riešenia spolu s vami a pracujeme a dúfam, že aj vy nám pomôžete nájsť trvalé riešenia, ktoré dnes máme na stole, alebo mm, o ktorých budeme e, zajtra s vami diskutovať. Ďakujem. Ďakujem. Ja navrhujem teraz druhé kolo, ale sme v časovom skoze a ešte stále máme na programe nejaké ďalšie body, takže dám priestor na diskusiu pre ostatných poslancov, ktorí sa chcú vyjadriť, ale poprosím vás, skúste sa zmeniť každý do minúty, tak aby sme dohnali ten časový sklz. Takže nech sa... Klod Moráš, máš, máš slovo, ďakujem pekne. Záchrana a mori, na mori a mori, a otázky už zazneli, takže ušetrím čas. Ale mám ešte ďalšiu Mám jednu otázku. Horizontálna smernica o boja proti diskriminácii. E, pokiaľ viem, o 10 dní bude zasadnutie na rade, neviem, e, na ktorú pani generálu riaditeľku je to, tá otázka, možno, že je to nesprávne miesto sa to tu pýtať, ale budeme mať tu týždeň plenárku, takže by bolo dobre, ak sa to udeje, či by ste nám to mohli potvrdiť a povedať nejaké informácie o tomto stretnutí a samozrejme zaujíma ma záchrana na mori a mori, situácia v mori a z kolegovia sa už na to pýtali, takže to nebudem opakovať. Pán Žežovský, ďakujem pekne. Budúci, na budúce budem musieť veľmi prísny na koordinátora, hovorí pán Zdechovský. E, to je môj návrh. Mám jednu jednoduchú otázku. Bojujeme za demokraciu v, každom, v každým slovom a na Maldivách e, sa mení režim. divy sú krásnou malou krajinou. Je to tisíc ostrovov v Indickom mori. A žiadame o liberalizáciu vízového styku. Chcem sa pýtať, či pripravujete liberalizáciu vízového styku e, pre túto maličkú a krásnu krajinu, ktorá bojuje a podporuje, bojuje za na, s nami a bojuje proti uh, terorizmu a pomáha na mnohých aspektoch. Thank you, Mr. Chair. Ďakujem. Pani Spurek. Ďakujem po tom, čo povedal, čo bolo povedané o tureckej invázii zo strany kolegyne, tak je veľmi ťažké mm, hovoriť, ako keby sa nič nestalo. Čo sa týka Európskeho dohovoru o ľudských právach, tak na tom sa diskutovalo na poslednej rade ministrov pre vnútra spravodlivosť a tam sa potvrdilo, že európska ambícia pristúpiť eh, k tomuto dohovoru eh, je platná. Ja by som sa chcela opýtať, aké konkrétne kroky chce rada podniknúť, čo sa týka rokovaní už tento rok. Ďakujem. Ďakujem, pán Moreno Sanchez. Ďakujem, pán predseda, len stručne. Pani Mišu, vy ste povedali, že v súvislosti s prerozdeľovaním migrantov, tak tam je urgentné konať. Pred 15 rokmi v minulom živote, keď som bol poslanec, tak to bolo už vtedy urgentné. Takže aké budú ďalšie konkrétne kroky? Pretože je fajn, že máme túto pilotnú dohodu, e, to je dobrý začiatok e, mnohé veľké európske projekty takto vznikli, ako prekrát Schengen alebo aj euro, ale ja sa pýtam, čo je naplánované, aké konkrétne kroky e, sú naplánované, s čím môžeme počítať. Vy ste hovorili o maloletých e, bez prievodu. Kedy budeme mať po, takú politiku, aby tieto deti sa nenachádzali už v limbe? Ďakujem. Pán Uhrík. Vážení zastupcovia komisie a e, rady, e, vo svojich správach ste spomínali boj proti pravicovému bielému extrémizmu, čo je samozrejme pochopiteľné, ak niekto naozaj je skutočným extrémistom, ale Nespomenuli ste ani jedným slovom boj proti napríklad aj islamistickému extrémizmu, ktorý v Európe tiež bohužiaľ existuje a je vážnou hrozbou, a takisto boj proti lavicovému extrémizmu, proti e, novodobým komunistom, ktorí hlásajú bezbrehú rovnosť ale nie rovnosť šanci a rovnosť príležitostí, ale rovnosť výsledkov. A v histórii sa aj tento typ extrémizmu ukázal ako veľmi nebezpečný pre spoločnosť. A ja si myslím, že každý typ extrémizmu, či už pravicový, lavicový, náboženský, alebo aj ten islamistický, je zlý. Nemali by ste sa zaberať, prosím vás, aj týmto? Ďakujem. Thank you. Mr. Van den... Ďakujeme, pán Van den ja mám otázku pre pani Mišu, ktorá hovorila o pravicovom extrémizme, ktorý narastá, hovoríte o nenavistných prejavoch. No už toto je téma, ktorá je belgicky aktuálna. Minulý týždeň sme mali správu ehm, príslušnej inštancie v Belgicku a vyzerá to tak, že 3850 eh, takýchto eh, osôb tu je a niekoľký z nich sú, alebo sedem z nich je pripravených konať, ale taktiež tu máme zoznam stoviek islamistických extrémistov, Taktiež tu máme správu z roku 2018, chcem citovať. Extrémna, eh, extrémna lavica často eh, násilnejšia než eh, extrémna pravica. Napríklad v Taliansku boli útoky, bombové útoky napríklad v, hm, proti kancelárii Liga Norte. V Nemecku bol bombový útok na kanceláriu AFD v roku 2017 v Hamburgu 10 tisíce vagabundov alebo vandalov e, extrémne lavicových taktiež e, rozbíjalo, ničilo veci. Takže chcem sa opýtať, či je tu nejaký systém merania, podľa ktorého meráte situáciu tak, aby ste mali správnu e, analýzu rizika, aby ste zistili, kde je tá presná veľká hrozba pre našu spoločnosť. Ešte iba tak na okraj. V Belgicku policajné odbory dnes vyhlásili, citujem, že čo sa týka pravicových e, organizácií, tak tam boli podniknuté opatrenia, čo sa týka lavicových organizácií, tak tam neboli. Ďakujem. Navrhujem, aby ste to skrátili, pretože dobiehame ešte budúci bod. Takže zastupkyňa Rady za otázky spravodlivosti, potom pre vnútro a taktiež príslušný generálny riaditeľstva. Prosím, čo najkračšie, dve minúty. Ďakujem. Bola to otázka ohľadom smernice o rovnakom zaobchádzaní, pokiaľ som to správne pochopila. Uh, uh, Takže budúci týždeň bude diskusia na Rade EPSCO 24. oktobra na ministerskej úrovni, teda budeme sa snažiť um, hľadať nové riešenia, ako by sme mohli pokračovať, zaznamenať určitý pokrok teraz generálna rediteľka. Ďakujem, nadviažem na toto. Ako už povedala navrhovaná komisárka na vypočutiach, tak počká, ako do pani Rada Epsko a potom sa rozhodne o ďalších krokoch. Čo sa týka tých doplnkových smerníc, ohľadom e, alebo k rokovaniu o dohovore, tak tam tiež na to budeme pracovať. Čo sa týka extrémistických prejavov, ten etický kódex sa týka všetkých ilegálnych nenavisných prejavov, nezávisle od toho, z ktorej strany prichádzajú. Jediná vec, ktorú som povedala, je to, že sú tu aj nové výzvy. Jednou z nových víziev je prepojenie medzi nenávisnými extremistickými skupinami. Takže toto je príklad novej výzvy, ale samozrejme všetky nenávisné prejavy, s tými by sa malo všetkými zobchádzať rovnako. Ďakujem. Teraz rada k otázkam domácich záležitostí vnútra. Ďakujem, čo sa týka otázky ohľadom násilného extrémizmu. Predsedníctvo zdôraznilo, že je potrebné riešiť politicky alebo ideologicky motivovaný násilný extrémizmus vo všetkých jeho podobách. Ako vieme, po niekoľko rokov sme sa sústreďovali na džihadistické formy a hrozby a extrémizmus. Taktiež sme si všimli, že posledné správy odhalili, že pravicový násilný extrémizmus narastá a toto je znepokojivý jav. Je to dôvod, prečo na rade minulý týždeň sa hovorilo predovšetkým o násilnom extrémne pravicovom extrémizme, ale ja by som chcela zdôrazniť, že predsedníctvo nechce byť e, exkluzívne, ale inkluzívne. My chceme sa zaoberať týmto javom vo všetkých podobách. Ďakujem. Ďakujem pani Mišu Iba to doplním. Čo sa týka politiky v súvislosti s maloletým bez prievodu, môžeme konať a v tomto smere našou prioritou je tu znásobiť naše úsilie a zaručiť, že sa vyriešia nedostatky a medzery. Čo sa týka načasovania, tak viete, že na tom pracujeme, čakáme na novú komisiu a na konci roka dúfame, že budeme mať vypracované smerovanie. A čo sa týka vizovej politiky, tak tam neviem, čo sa týka tejto otázky. Vízová politika sa mení, sa zmenila, ale pozrieme sa na konkrétne krajiny, prípad od prípadu. Ďakujem. Ďakujem za to úsilie, ktoré ste vyvinuli, aby ste poskytli krátke odpovede, keďže otázok bolo veľa. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí tu zastupujú radu, fínske predsedníctvo. Ďakujeme a taktiež Ďakujem zastupkyniam komisí, generálne rediteľstvo pre e, vnútro aj spravodlivosť. A teraz tu s nami e, zostane zastupenia stola zastupkynia generálneho rediteľstva pre spravodlivosť, pretože budeme ďalej o tomto hovoriť. Ďalší bod sa týka e, tzv. Privacy Shield, to je dohoda medzi EU a USA. Je to schôdza zatvorenými dverami. Tí, ktorí tu smiete zostať, tak zostaňte. Tí, ktorí nie, tak prosím, odíďte v tichosti.